Budeme pokračovať v zasadnutí Európskeho parlamentu. Prvým bodom na programe sú prehlásenia predsedu eh, rady, závery sú zasadnutie Európskej rady z 28. a 29. oktobra a hospodárska správa. Vítam eh, srdečne medzi nami predsedu Európskej rady pána Van Rompuja a aj predsedu Európskej komisie pána Barosa. Sú tu aj zástupcovia belgického predsedníctva a komisári. Začneme najskôr informáciou a príhovorom pána Van Rompuja. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, zasadnutie Európskej rady 28. a 29. oktobra sa zameralo na hospodárskú rádu, e, správu pardon, EÚ a hlavne na e, odporúčania e, pracovnej e, skupiny a bola schválená správa a aj Írsko svedčí o dôležitosti tejto témy vo všeobecnosti a taktiež e, svedčí o potrebe mať k dispozícii finančný mechanizmus, ktorý by sa mohol rýchlo uplatniť. E, ja chcem uvítať e, rýchlosť aktivity ministrov financií z minulého týždňa. Naozaj to svedčí o odhodlaní všetkých zainteresovaných, ktorým ide o stabilitu eura. EÚ EU a eurozóna budú mať e, podporu, bude tu silný politický program, bude vyjednaný spolu e, s komisiou, Medzinárodným menovým fondom, Centrálnou bankou a e, Írskom a vzhľadom na určujúcu úlohu írskej ekonomiky, tak e, naozaj je záujem vrátiť sa k silnému rastu a zabezpečiť e, sociálnu a hospodárskú kohíziu. To bol vlastne skôr citát Euroskupiny a e, Ekofinu. Tá, nešlo o medzivládnu konferenciu Išlo o mm, prehodnotenie našich pracovných postupov, o e, priority a e, postup v tejto oblasti. My sme sa snažili o rovnováhu e, na jednej strane teda mať celkový európsky rámec, snahe vyhnúť sa prehnaným rozpočtovým deficitom a hospodárskym deficitom v Európe, ale na druhej strane aj umožniť vládám slobodne sa rozhodnúť na čo chcú vynakladať e, finančné prostriedky v súlade s národnými e, politickými postupmi a európskym právom. Chceme zabezpečiť, aby každá členská krajina plne e, vzala do úvahy dôsledky rozpočtových a finančných rozhodnutí na celú Európsku úniu, na všetkých partnerov. A chceme aj posilniť kapacitu EÚ, kapacitu reagovať tvárou tvár riziku. Sú tu odporúčania a autory Task Force e, e, sa v podstate stotožňujú s návrhmi komisie. Ja som viackrát hovoril s vedúcimi frakcií Európskeho parlamentu aj výborov v súlade s vašimi požiadavkami. Jedno vyjasnenie však. Niektorí tvrdia, že sú sklamaní, pretože e, to rozhodovanie nie je automatickejšie, ale to je presne to, čo sme navrhovali. Rada a e, bolo to v súlade so zmluvou e, rozhodne o sankciách na základe tzv. opačnej väčšiny Takže tie sankcie, sankcie budú e, v platnosti jedine, že by kvalifikovaná väčšina hlasovala proti a pritom doteraz to bolo presne naopak, bolo treba schváliť sankcie. E, členské krajiny pred pár týždňami ešte boli proti tomuto mechanizmu, ale naozaj je to prelom. A naviac e, Task Force navrhla aj viaceré ďalšie opatrenia, ktoré majú zabezpečiť e, stabilitu paktu. Máme tu aj európsky e, polrok, európsky semester. Členské krajiny musia mať pocit, že ich politické rozhodnutia naozaj vplyvajú na všetkých partnerov v EÚ. Je to naozaj veľké poučenie z krízy. Teraz všeobecná pripomienka. Task Force mala politický rámec a mala sa dopracovať čím skôr ku konsenzu. A teraz tie prelomy sa musia pretaviť do legislatívy. E, prácu musí odviesť komisia, rada aj parlament a ja verím všetkým inštitúciám, aby pokračovali v tomto eláne a plnili si svoju zodpovednosť. A ešte e, tretí e, hlavný element tejto task force. My odporúčame robustný mechanizmus, ktorý zabezpečí stabilitu e, celej EÚ. Všetci e, politickí lídry sa na tom zhodli aj na tom, že e, musia byť iba malé zmeny zmluvy. A predtým, ako uzavriem tento bod, ešte chcem zdôrazniť, že práca na pakte stability, stabilite nie je iba o, o akejsi náprave minulých chýb, ale naozaj sa na to treba pozrieť v širšom kontexte. Nemôžeme stratiť z dohľadu väčšie výzvy a teda e, zlepšenie štrukturálnych mier rastu v EÚ. Na to sa zamerala aj stratégia 2020, ktorú schválila rada v tomto roku. Tí, ktorí sa oba, obávajú, že e, takéto rozpočtové škrty e, ohrozia budúci rast, tak e, my môžeme povedať, že ide presne o opak odstrániť štrukturálne prekážky a tomu sa bude venovať aj Európska rada vo februári a v marci 2011. Vážení kolegovia, Európska rada taktiež stručne hovorila o e, európskych rozpočtových otázkach. A ja som mal tú čest prehovoriť v úvode a e, vrátime sa k tejto téme ešte v decembri, ale e, závery sú nasledovné. Citujem, je zásadné, aby EU Európs, aby rozpočet EÚ a nadchádzajúci finančný výhľad e, odzrkadloval konsolidačné úsilie členských krajín, teda e, mať udržateľnejšie deficity. Treba rešpektovať úlohu jednotlivých inštitúcií, to chcem zdôrazniť, a snahu splniť si e, ciele. E, Európska rada na budúcom zásadnu bude, bude hovoriť o tom, ako e, výdavky na európskej úrovni môžu k tomuto prispieť. A to je záver citátu a môžem vás opäť ubezpečiť, že my berieme na vedomie novú úlohu Európskeho parlamentu v súlade s Lisabonskou zmluvou. My sme e, neprijali nejaké stanovisko ako rada, e, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011, to je úlohou ministrov financí a Európskeho parlamentu. Ale ja sa obracia na všetky zúčastnené strany, aby pokračovali v konzultáciách a dopracovali sa ku kompromisu kompromisu, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011 a to čo najrychlejšie. Mm, mm, v snahe dosiahnuť kompromis treba zohľadniť e, všetky e, požiadavky a samozrejme plne rešpektovať zmluvy. Vážení kolegovia, táto Európska rada slúžila tak ako to platí pre všetky e, európske rady. Mm, pripravovať e, stanoviská pred e, významnými medzinárodnými udalosťami. Tu sme sa e, zamerali na G20 summit a na Cancúnskú konferenciu o zmenách klímy a na ďalšie summity. My sme sa dohodli na prioritách, ktoré potom sprostredkovali na G20 aj všetci zúčastnení. Išlo o to zabezpečiť Eh, aj dohodu, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky a reformu MMF. Eh, čo sa týka Medzinárodného menového fondu, tak eh, tu chcem povedať, že táto reforma bola umožnená vďaka otvorenej, otvorenému konštruktívnemu prístupu Európanov. My sme sa vzdali dvoch miest, dvoch kresiel, aby sme mohli umožniť snahu prispôsobiť menový fond zmenám. No a potom, čo sa týka politiky výmených kurzov a menovej politiky, tak e, tuto bolo naozaj e, zložité a ja e, som za vytvorenie viacerých ukazovateľov, pokiaľ ide o nerovnováhy. Tie budú predložené v roku 2011 a treba sa zhodnúť aj na politických záveroch a na prípadných opravných krokoch. Čo sa týka Cancúnu, tu Európska rada taktiež pripravila stanovisko EÚ E, začne sa vyjednávať na konci tohto mesiaca. Od Kodane e, sa uskutočnili viaceré e, diskusie, buď formálne alebo neformálne ale je to všetko pomalé a zložité a Cancún asi bude iba akýmsi medzikrokom na ceste k celosvetovému rámcu na boj proti klimatickým zmenám. No a ešte bilaterálne samity. Európska rada hovorila o našich prioritách a stratégiách. E, ide hlavne o samity EU-USA a e, Rusko, Ukrajina a Afrika. Je to veľmi užitočné pre pána Barosa a mňa a svedčí to o tom, že pri takýchto príležitostiach nehovoríme iba za bruselské inštitúcie, ale za všetkých 27 členských krajín. A e, ja chcem, aby sa to stalo pravidelnou e, črtou európskej, európskych rád. Takže to je môj súhrn nedávnej Európskej rady, ktorá sa udiala skoro pred mesiacom. V každom prípade budem pokračovať e, v mojich postupoch a budem vás pravidelne informovať e, pokiaľ to bude možné, tak iba pár hodín po ukončení každej Európskej rady a teším sa teraz na vaše názory. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Ďakujem pekne za váš prejav, pán predseda. No a teraz dám slovo predsedovi Európskej komisie Josemu Manuelovi Barosovi. Vážený pán predseda, vážené poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, e, týždeň je dlhá čas v politickom svete, no a mesiac je možno trochu kratšie ako väčšnosť. No. Od poslednej rady sa stali mnohé veci, ako napríklad udalosti v Írsku, treba zaistiť finančnú stabilitu v Írsku, euro, eurozóne a vlastne aj v celej Európskej únie. Dva nástroje, ktoré sme vytvorili v máji, sú veľmi účinné nástroje, ktoré môžu splniť svoj účel. Írsko je veľmi špecifická otázka a jeho nástroje na to dokážu reagovať. No a, a tento príspevok, táto intervencia mala umožniť Írsku, aby sa dostala na cestu rastu a získala späť svoju silu. Vážený pán predseda, poslanky, nie, poslanci, ostatných pár mesiacov boli veľkou výzvou. Prešli sme dlhú cestu, avšak Ehm, ešte nie sme v cieli. Naša hospodárska správa sa mení. Task Force, o ktorej hovorila prezident Van Rompuy, a prezentovala výsledky svojej práce, ktoré sú veľmi pozitívne. No, profitovali sa zo vstupov komisie no a dosiahla sa veľká konvergencia s legislatívnymi návrhmi komisie a pokiaľ to niekoľ, niektoré <laughs> ďalšie aspekty hospodárskej správy, hlavne prísnejšie fiskálne pravidlá a ekonomický dozor, čo sú základné e, prvky balíčka komisie, oba boli zachované. Ja už som viackrát zopakoval e, význam nového operačného rámca čo najkračšej dobe. A preto som veľmi rád, že Európska rada podporila naše myšlienky takého rýchleho prístupu a stanovenie cieľov o dohode o legislatívnom návrhu komisie do leta 2011. Je jasné, že otázky, ktoré vystali minulý rok k predkladaní legislatívneho návrhu komisie. Teraz sa zmenili na želanie urýchliť príjmanie týchto návrhov. Ja v najbližších mesiacoch sa spolieham na to, že Európa, členské štáty a všetky inštitúcie nás podporia. Ja som presvedčený o tom, eh, že výsledkom budú prísne pravidlá na základe adekvátnych eh, stimulov, a poloautomatická implementácia a im efektívny implementačný rámec na odstraňovanie eh, hospodárskych nerovnováh. Potrebujeme sa hospodárskú správu na to, aby sme zaistili trvalý hospodársky rast, ktorý je dôležitý pre zamestnanosť a blahobyt našich občanov vážené poslankyne, vážení poslanci, e, stály mechanizmus na riešenie kríz v Európe je e, dôležitou súčasťou e, tejto skladačky, súčasný mechanizmus. Jeho platnosť vyprší v roku 2014 a preto potrebujeme niečo stabilné, zohľadňujúce realitu. No a komisia preto začala už prípravné práce o všeobecných eh, charakteristikách a vlastnostiach a mechanizmu pre Európu. Tento mechanizmus, ktorý pripravujeme v úzkej spolupráci s predsedom Európskej rady, by sa mal vnímať v kontexte celkových snách a posilniť hospodárskú správu v EÚ a v eurozóne. No a preto by som rád povedal, že aj keď mechanizmus je financovaný národnými rozpočtami, ostáva európskou iniciatívou a budeme sa môcť spolahnúť na odbornosť, nezávislosť a nestranickosť komisie. Mechanizmus bude mať tri hlavné komponenty. Poprvé, hospodársky program prispôsobenia finančného dojednania a zapojenie súkromného sektora. Môže to mať rôzne formy, ale chcel by som povedať, že čokoľvek sa, akokoľvek sa rozhodíme o súkromnom sektore, tak sa to bude uplatňovať až po roku 2013. Hlavy štátov a vlád jednomyselne rozhodli, že zmena zmluvy je nevyhnutná na to, aby bol tento mechanizmus zavedený. Keď sme príjmali Lisabonskú zmluvu, tak nikto si nemyslel, že nové zmeny sa budú zavádzať tak skoro. Vieme, že to nie je jednoduchý proces a všetci chápeme riziká s tým spojené. No a preto som počas Európskej rady a dokonca ešte predtým hovoril, že nemôžeme akceptovať revíziu zmluvy, ktorá spochybňuje hlasovacie alebo narúša hlasovacie práva štátov. Som rád, že tento argument bol prijatý a že akákoľvek revízia bude obmedzená len na isté otázky. ten proces musíme, musí byť priamy a rýchly a preto by som chcel odradiť všetkých, aby neprepájali túto problematiku s inými. Dámy a páni, samozrejme naše, naše opatrenia nie sú izolované. Európska rada, summit G20, summit EU-USA v Lisabone minulý víkend. Všetko sú to časti nášho plánu na obnovu hospodárskej stability a rastu v Európe. O hospodárskej správe buďme hovoriť neskôr a preto by som sa chcel teraz sústrediť na summit EÚ USA v Lisabone. Atmosféra summitu bola veľmi priateľská a sústredená. Spolu s predsedom Van Rompuyom e, sme sa aj s Obamom dohodli na potrebe transatlantickej agendy pre rast a zamestnanosť. E, a, a konzultáciách o otázkach konkurencie schopnosti a globálnych reforiem. My sme požiadali ministrov a komisárov, aby pokračovali v tejto práci a to hlavne na transatlantickom hospodárskom fóre G20 a rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva boli tiež na programe. No a ja hovorím, že Európska únia dosiahne svoje cieľa len vtedy, ak aktivujeme všetky oblasti politiky, ak dokážeme využiť vzťahy so všetkými našimi, kľúčo, našimi kľúčovými partnermi, ak využijeme všetky dostupné prostriedky integrovaným spôsobom na všetkých úrovniach národnej, európskej, globálnej. Jedna vec je jasná, budeme mať väčší vplyv ak dosiahneme dohodu sami medzi sebou v rámci EÚ. No a v tomto ohľade mám obavy z toho, že niektorí alebo niektoré z nedávnych stanovisk neprispeli k koherentnosti a sústredenosti našich spoločných krokov. Myslím, že pokrok, ktorý sme doteraz dosiahli v oblasti hospodárskej vlády, naznačuje, že s dostatočnou politickou vôľou na všetkých stranách sa nám spoločne podarí posilniť Európu v prospech našich občanov, ale treba jasne povedať, že na to je potrebná tá politická vôľa, potrebujeme sledovať jeden cieľ a tak musia robiť nielen inštitúcie európske, ale všetky členské štáty. A preto vyzývam všetkých, potrebujem viac koherentnosti, konzistentnosti a spoločne, silnejšie sledovať spoločné ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, teraz mene politických skupín. Pán predseda Josef Dol za EPP. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, e, prieskum zo včera hovorí o tom, že 70 Francúzov si myslí, že kríza ešte len príde a nie je vyriešená. Ja myslím, že takýto celoeurópsky prieskum by dal tie isté výsledky. Musíme teda reagovať na tieto opravnené obavy našich občanov, ktoré ktorí žijú v ťažkých časoch a sú nedočkaví, keď vidia, ako pomaly sa príjmajú rozhodnutia na európskej a celosvetovej úrovni. Mnohu, mnohí z tých, ktorí e, e, si robia obavy, sa na mňa obracajú a pýtajú sa, čo robíte pre mňa, pre moju e, rodinu. A pritom čím ďalej, tým viac politikov a čím ďalej, tým viac krajín aj tu na pôde e, parlamentu dokonca zneužívajú e, tieto obavy a nemajú žiadne konkrétne návrhy. A e, je to populizmus, ktorý e, ničí našu politiku. Je to vážne a ja to poviem úprimne, takto nevyriešime skutočné vážne problémy našich krajín a Európy vo svete. A politické e, skupiny aj v parlamente musia zamietnúť tento populizmus, túto demoga, demagógiu. Riešenie krízy to nie je e, e, ochranárstvo a izolovanie sa pred ostatnými. Nie je jednoduché riešenie. E, nie je možné e, obrátiť sa chrbtom ku solidarite a všetky naše krajiny musia byť posilnené v globalizácii. E, treba si uvedomiť, že potrebujeme našich partnerov v ťažkých časoch. Musíme sa naozaj poučiť z toho, čo sa deje v Írsku. A ja nechcem obviňovať Írsko, e, pán predseda rady a komisie. Naozaj sa treba poučiť, pretože ťažkosti tejto krajiny nie sú spôsobené iba bankami, ale aj hospodárskou a rozpočtovou e, politikou súčasnej vlády. E, tento e, keotský tiger, ktorý sám si vybudoval svoj rast, mal minimálne bankové pravidlá, investičný kódex úplne nevydaný. A <clears throat> teraz je tu bublina s nehnuteľnosťami, ktorá praskla a e, domácnosti v ťažkostiach. 480 miliard eur, taký je záväzok, trojnásobok HDP a Írsko e, teraz e, žiadalo a dostalo európsku e, solidaritu a tak ako to tu povedal v pondelok komisár Oli Rehn, táto pomoc by naozaj mala zakročiť čím skôr a Írsko zabezpečí stabilitu celej eurozóny, ale táto európska solidarita, ktorej, z ktorej ťaží e, Írsko oprávnenie, tak e, pýtam sa, či e, írska vláda praktizovala takúto európsku solidaritu, pretože členské krajiny sa viackrát snažili zbližiť svoje daňové regulácie a vždy e, niektoré krajiny, vždy tie isté boli proti. Ja nechcem e, nikoho, na nikoho ukazovať prstom, ale naozaj sa musíme poučiť z tohoto správania sa do budúcnosti. Ja som to už viackrát povedal. Tu v parlamente kríza to je príležitosť na zmenu a nemôžeme sa báť zmeny e, vo vzťahu s niektorými našimi zvykmi, ktoré nespôsobili to, v čo sme dúfali. Opatrenia Európskej rady a úsmernenia spolu s G20 v Seule sa uberajú správnym smerom, ale nestačí to. Áno, musí tu e, byť uvedomenie si potreby spolupracovať v Európe a medzi veľkými regionálnymi blokmi a zareagovať tak na nestabilitu na finančných trhoch, na e, nerovnováhu, pokiaľ ide o obchodovanie alebo e, vojnu mien. My to vieme pri týchto témach. Naše samotné krajiny nemôžu nájsť riešenie a splniť očakávania pol miliardy Európanov, pretože, ako som už povedal, európsky občania majú isté očakávania voči nám a očakávajú rozhodnutia, eh, prospešné pre budúcnosť. Z krízy sme sa naučili nasledovné. Tie riešenia z minulosti nie sú riešeniami eh, budúcnosti. Mm, uvedomili sme si to eh, za dosť ťažkých okolností, ale nemôžeme naďalej ignorovať tieto poučenia. Ja sa obraciam na všetky európske inštitúcie a na európske vlády, aby sa, aby sa zmenili, aby sa poučili z krízy a aby solidaritu nevnímali iba ako niečo abstraktné. Takže nejde tu o nejaký boj medzi radou a parlamentom, ide o uplatňovanie zmluvy, ide o solidaritu, o e, spoluprácu. Toto je môj odkaz e, snahe dostať sa z krízy v prospech našich občanov. Uh, Ďakujem pekne. Teraz ďalším rečníkom je predseda socialistov a demokratov Martin Šulc. Ďakujem pekne, pán predseda. No. Vypočuli sme si slova predsedu Európskej rady, ktorá mala taký iný, ktorý mali taký iný charakter ako ehm, prejav uh, predsedu Európskej komisie po jeho po jeho prejave môžem dospieť k záveru, že všetko je vlastne v poriadku. Ak si vypočujem pána Barosa, tak, a budem citovať teraz jednu vetu, jedn, je, že príspevky, príspevky, ktoré sme si vypočuli v posledných týždňoch, neviedli ku koherentnosti. To povie predseda komisie rade, ktorá nám sa dosnačí nahovoriť, že všetko je v poriadku. Nie. Skutočnosť v Európe je úplne iná skutočnosť je taká, že Európska únia sa teraz rozkladá na tri časti. Nemecko-francúzsko, nemecko-francúzske direktórium, zvyšok eurozóny a potom zvyšok EÚ, ktorá nie je súčasťou eurozóny. A osobitné postavenie má Spojené kráľovstvo. No a to osobitné postavenie, a to si teda treba poriadne pozrieť. To direktórium Merkel e, Sarkozy uzavrelo dohodu s Cameronom. No a tá dohoda znie, ja potrebujem revíziu dohody pre pakt rastu a stability. Dobre hovorí Cameron, pre mňa to nie je jednoduché, pretože v snemovni reprezentantov mám problémy, no a Merkel a Merkelová Sarkozy mm, no, súhlasia, no a to je skutočnosť v Európe. To nemá nič spoločné s duchom Európy, to je postup, ktorý narúša koherentnosť EÚ. A dlhodobo povede k zániku EÚ. Viem, že niektorí majú o to záujem, ktorí hlasno tlieskajú. Presne tam sedia. Kto nechce, aby títo ľudia mali hlavné slovna v Európe, tak musí obrátiť smerovanie Európy. Versuch mal weiterzumachen. Poznažím sa ďalej rozprávať, ale kolega Langen... No ešte... Mm, budúcnosť paktu stability, rastu a stability závisí od rozhodnutia krajiny, ktorá ani nepatrí poriadne do Európy. No pani Merkelová sa teraz púšťa do revízie dohody, a to v situácii, kde v parlamente nikto nevie, povedať, čo sa deje v Európe. A ja neviem, či revízia, revízia zmluvy bude taká jednoduchá a príjemná, ako o tom hovoríte vy. Merkelova tvrdí, že treba zapojiť súkromný sektor. No a ja, pán Ren, sa chcem spýtať niečo o privátnom sektore v Írsku. Ako e, obstáli a ako mohli prejsť e, írske banky tými záťažovými skúškami? No, činnosť pani Merkelovej a postup pani Merkelovej je záťažovou skúškou pre euro. Ja vám poviem, čo sa deje teda. Zapojenie súkromného sektoru je dobré a správne iste. Európsky parlament na tom trvám bol tu zapojený súkromný sektor, alebo my sme súhlasili e, na zapojení súkromného sektoru a totiž zavedením nejakej spoločnej dane z finančných transakcií. No a na G8 sa o tom krátko hovorilo. Povedali, nie, nič také nechceme. Ale teda necháme to tak. A potom išli všetci na kávu. No a tým sa pochovala daň z finančných transakcií ak je, by bola, ak je nejaká možnosť ako zapojiť súkromný sektor, tak je to práve táto daň. Teraz e, niektorí tvrdia, že Spojené kráľovstvo to nechce. A potom určuje všetko Spojené kráľovstvo, no a keby to bolo, e, keby sme začali s daňou z finančných transakcií v eurozóne, a tým by sme zapojili súkromný sektor. Áno, ja už som ja už som skoro hotový. Ale poviem vám ešte jednu vec na záver. No a tento človek povedal jeden národ, jedna ríša, jeden vodca. To práve povedal tento človek. No kolegovia, pán predseda, váš čas vypršal. Prosím, ukončite svoje pripomienky. Pán predseda, ja už končím, ale keď tento človek tu pobehuje po sále a vykrikuje takéto veci, tak by som chcel povedať, ľudia, ktorí to povedali v Nemecku, sú ľudia, proti ktorým alebo proti ktorých dedictvu ja bojujem. A myslím, že tento človek je k nim veľmi blízko. Ďakujem pekne, teraz pán Dol. Vážený pán predseda, nemôžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. Sme v demokratickom režime a e, očakávam od vás, aby ste sa ospravedlnili a to oficiálne, pretože inak e, podáme sťažnosť. Sú ľudia, ktorí povedali menej ako vy a bola podaná sťažnosť. Nie je to normálne. Thank you. No, no, no. no, no. C'est tout juste, c'est tout juste. Chýbalo už len, aby doplnil a vytvoríme koncentračné tábory a vyriešime problém. Uh, uh, dear colleagues. Vážení kolegovia, musíme musíme pokračovať v našom programe. Pozor, ja to zohľadním, hovorí predseda, ja to zohľadním. Určite to zohľadním. Prečítam vám, ale... Mm, predseda, prečítam vám to, predseda môže umravniť ktoréhokoľvek poslanca alebo poslankyňu, ktorý narúša hladký priebeh e, zasadnutia alebo ktorého správanie nie je v súlade príslušným, s príslušnými pravidlami rokovacieho poriadku v, v odseku 9. Takže vás poprosím, vážený kolega, aby ste sa ospravedlnili tejto komore. Názory vyjadrené pánom Šulcom um, zodpovedajú tomuto prípadu, je e, nedemokratickým fašistom. Well, uh, well, uh, Uh, Vážení kolegovia, pokračuje predseda, my sme očakávali troška niečo iné, pretože by sme chceli, aby eh, pretože by sme nechceli, aby naše diskusie boli takýmto spôsobom narušené. Takže skutočne, vážený kolega, vás musím poprosiť, aby eh, ste sa odobrali na zasadnutie so mňou a budeme musieť eh, podniknúť, budeme musieť rozhodnúť o ďalších krokoch. Sorry? Oh, Každopádne e, nemôžeme tuto, toto naše zasadnutie viesť v takejto atmosfére. Uh, colleague, see... Vážený kolega, ako vidíte, e, snemovňa protestuje veľmi rozhodne proti vášmu, vášmu správaniu. Takže Mm, hovorím o článku 152. Je to bod 3. A ja vám to prečítam. Ja vám to prečítam v mojom, v mojom rodnom jazyku, hovorí eh, predseda. A hovorí sa tam, že ak poslanec eh, pokračuje v rušení poriadku alebo pri ďalšom narušení mu môže predseda odobrať slovo a vykázať z rokovacej sály až do konca rokovania. Toto druhé opatrenie môže predseda použiť eh, s okamžitou platnosťou a bez druhého napomenutia v prípadoch mimoriadne závažného porušenia. Generálny tajomník okamžite zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby parlamentu. No a eh, väčšina mm, poslancov v mm, tejto snemovni nemôže akceptovať e, vaše správanie, takže teraz vás budem musieť požiadať, aby ste túto snemovňu opustili. E, e, koleżanki koledzy. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako možno viete, môžete samozrejme diskutovať, môžete vyjadrovať názory, ale nemali by ste sa navzájom rušiť, pretože Eh, máme určité princípy zachovávania poriadku v tejto snemovni. Takže ďalším rečníkom je pán predseda eh, skupiny liberálov a demokratov Giefer Hofstadt. Pán predseda, máte slovo. Pán predseda, v prvom rade chcem povedať, že to, čo sa udialo, eh, je naozaj veľmi závažné a politické skupiny musia dnes naozaj spoločne zareagovať a dúfam, že všetky politické skupiny, okrem tej, ku ktorej patrí dotknutý poslanec, e, sa môžu spojiť a podporiť vašu iniciatívu a teda vyhnúť sa prípadnému opakovaniu. Myslím, že to, čo povedal pán Dol o Írsku, on totiž to dobre zanalizoval situáciu a je to správne, ale chcem povedať Jozefovi následovne. Ak na začiatku finančnej krízy by eh, existoval európsky plán na záchranu bank, tak v oktobri 2008, tak ako to navrhovala komisia a eh, le zamietli členské krajiny, tak eh, by sme nikdy nemali také problémy v Írsku, teda také, ako poznáme v súčasnosti. Bolo to zamietnuté v oktobri 2008, bolo povedané, nepotrebujeme to v Nemecku máme dosť prostriedkov na to, aby sme si vyriešili svoje problémy, no a vidíme, k akým výsledkom to viedlo. Po druhé, aký je súčasný problém, pretože tie pnutia sú tu naďalej. Ja však dúfam, že <laughs> v budúcnosti euro opäť bude stabilné, ale nie je tomu tak, nie je to e, súčasná realita, takže musíme brať veľmi vážne to, čo bolo povedané e, včera predsedom Európskej centrálnej e, banky spolu, spolu s pánom Renom. Včera e, bolo málo zúčastnených na e, debate, ale to, čo povedal pán Triše, je veľmi dôležité. Povedal, že ten balíček nestačí na e, obnovenie stability eurozóny. Takže máme e, naozaj mimoriadnu zodpovednosť ako Európsky parlament, pretože my sme spolurozhodujúcou zložkou e, vo všetkých týchto oblastiach a musíme to teda brať veľmi vážne. Vieme, že e, v realite ten problém je následovný. E, vláda, pardon, vláda nepodporuje menu, nie je tu e, spoločná stratégia ani e, spoločný trh s dlhopismi. My si totižto v eurozóne myslíme, že je možné fungovať so 16 vládami, 16 trhmi s dlhopismi a 16 rôznymi hospodárskymi politikami a toto je tá úloha, ktorú my musíme zohrať a to je aj ten záver, ktorý musíme vyvodiť. Musíme ísť nad rámec rozhodnutí rady, dokonca nad rámec návrhov komisie a treba dať zapravdu pánovi Trišetovi. Pán Triše je totiž to zodpovedný za stabilitu eura sa na nás obracia na parlament a ostatné inštitúcie, aby sme posilnili ten balíček a my môžeme e, toto spra- spraviť pre finančné trhy. Musíme to tu komunitarizovať a spraviť sankcie automatické. Musíme teda vytvoriť e, trh s dlhopismi v v eurách e, tá, tá kríza sa nevyrieši bez toho a mohla by tu byť aj e, ďalšia dodatočná účinná sankcia pre tie krajiny, ktoré nerešpektujú pakt e, rastu a musíme mať skutočnú hospodárskú správu, ktorá bude stimulovať investície a ak e, sa Nemci tohto budú dovolávať, tak je tu článok 136 zmluvy, tak potom v poriadku spravme to, ale spravme to, čo je potrebné a e, do článku 136 vložme aj pojem e, skutočná hospodárska správa a účinné sankcie. E, Využíme túto príležitosť a správme toto pre euro, pre budúcnosť. Majme teda e, skutočnú hospodárskú správu v eurozóne a v EÚ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďalším rečníkom za skupinu zelených Ospravedlňujem sa. E, modrá karta. Pán predseda Ferhovstad, ste ochotní odpovedať na otázku? Takže ospravedlňujem sa. Pán Dartmouth, e, modrá karta. Pán predseda Ferhovstad, v prípade, že komisia dostane ten, ten, tie svoje právomoci ekonomického vládnutia, ktoré požadujete, aby dostala e, vy, sa sporíte, alebo teda vy tvrdíte, že komisia vždy bude vykonávať správne rozhodnutia? Oh, ja sa domnievam, alebo teda ja mám e, väčšiu dôveru v úmysly Európskej komisie podnikať opatrenia proti krajinám, ktoré porušujú pakt stability, než, e, než pri rade, kde v podstate <laughs> členmi rady sú ľudia z týchto krajín. Ja som bol členom rady 9 rokov a nikdy som e, nevidel, že by nejaká krajina ukázala prstom na inú krajinu, vy neuplatňujte pakt stability. Videli sme to v roku 2004, 2005 vo, s Francúzskom, s Nemeckom, ktoré porušovali pakt stability a e, rada nevznesla absolútne žiadne sankcie proti ani jednej z týchto krajín. A preto sa domnievam, že Európska komisia komisia spolu s ostatnými komunitárnymi inštitúciami by mala zastrešovať túto činnosť týchto protiopatrení. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pán Madlener, e, procedurálna otázka? Áno, pán predseda, to je pravda. Ja som nemal možnosť sa vyjadriť, keď kolega z UKIPu E, bol e, vykázaný, ale chcel by som protestovať proti tomu, že pravidla neboli uplatňované čisto, pretože pán kolega e, Šulc nazval môjho kolegu hlupým fašistom a vtedy ste neurobili nič. Žiadne ospravedlnenie zo strany pána Šulca. To, čo teraz robí pán Šulc, to je presne to isté. A teraz bol vypnutý mikrofón. Vážený pán kolega, nemáte e, slovo. Ak máte nejaký problém, tak e, príďte za mňou a môžeme o tejto veci hovoriť spolu. Ako iste viete, ja som e, požiadal aj vás, aj pána Feriča, aj s vami som chcel hovoriť veľmi osobne a povedal som vám na našom predchádzajúcom zasadnutí moje, moje stanovisko, poznali ste môj názor, čiže z tohto pohľadu žiadam teraz aj vás, kolegu, ak máte nejaké pochybnosti o mojom rozhodnutí, aby ste to rešpektovali. Ďalším rečníkom za zelených bude pani Rebeka Harms, spolupredsedajúca. Herr prezident. Pán predseda, dámy a páni, je veľmi náročné v tejto veľmi napätej atmosfére sa vyjadriť. Ja myslím, že to zašlo trošku ďaleko. Hmm. Eh, vyjadrovať situáciu, no, no, vyjadrenie situácie, do ktorej sa môže dostať dostať e, Európa, keď nebudeme konať rozhodne. Ja si myslím, Martin Schulz, to nie je e, malé zmen, tá malá zmena zmluvy, ktorú Nemecko e, potrebuje, to nie je žiadna prírodná katastrofa. Problémom je, že Európska rada a práve zástupcovia veľkých krajín v rámci rady už viac nedokážu tejto kríze sa postarať o nejakú, nejaký pozitívny impuls z bruselských zasadnutí, sa dostal aj do členských štátov EÚ. Je to považujem za veľmi bizarné, ako rýchlo sa stratil a vyprchal ten pozitívny európsky duch. Ja považujem za bizarné, že, pra, že Nemecko, krajina, ktorá tak veľmi profitovala zo solidarity v nedávnej minulosti, nedokáže nájsť východisko z diskusie, ktorú, ktorá je dnes poznačená egoizmom. A nedokáže povedať, prečo je správne, že členské štáty v Európe prepojili svoj osud a prečo sa ani rade, ani vám, pán Van Rompuy, eh, nedarí občanom, ktorí sú veľmi zneistení, a Jozef toto krásne opísal, prečo im nedokážete vysvetliť, že len spoločne a nie e, proti sebe môžeme nájsť východisko z krízy. Čiže absencia tohto ducha, to je jeden z hlavných problémov. A ten druhý je, že nám chýba, alebo že neexistuje úprimné politické vyjadrenie o tom, e, či každé, každého Gréka alebo každého Íra zachránime, ale že zachraňujeme teraz hm, individuálne banky. No a Írsko nie je len núdzovým prípadom samé pre seba, ale aj pre eh, Nemecko, aj Veľkú Britániu, aj keď sa to možno niektorým nepáči. No a ja myslím, že takéto prehlásenie je základom toho, aby občania, aby Európania súhlasili s tým, čo sa rozhoduje v Bruseli. No a po tretie by som chcela povedať, že pán Ferhovstad má pravdu. Hospodárska správa sa musí teraz formovať. Všetci si to uvedomujú. A, a keď rada a komisia neustále tvrdia, že čo najskôr eh, chcú prijať tie dôsledné kroky, tak eh, Mňa to aj napriek tomu veľmi znepokojuje. Práve preto, že tu chýba ten duch európskej solidarity. No a pokiaľ, to tak, pokiaľ tu bude chýba tento duch, tak solidarita nebude realitou. No a daňový dumping v Írsku. Niečo sa musí zmeniť. A ďalšia otázka. A druhá znie, kedy? Ale všeobecne členské štáty musia harmonizovať eh, svoju daňovú politiku, pretože inak sa Európska únia nebude vyvíjať správnym smerom. Je tu diskusia, ktorú netreba brať na ľahkú váhu. A to je účasť veriteľov, reštrukturalizácia eh, dlhov aj tých priamých vynikov krízy. Ja musím povedať jednu vec. Pre mňa je mimoriadne ťažké hodnotiť, čo je správne a čo nie Všetci vieme, že Španielsko a Portugalsko e, sú tiež v zložitej situácii. Vieme, že je len otázkou času, kedy aj tieto dva štáty požiadajú o solidaritu a krížový manažment. Či je dobré a hneď teraz treba zapájať veriteľov, alebo či, nie, či by nebolo lepšie už teraz povedať, e, že chceme túto hospodárskú správu, chceme reguláciu bankového sektora, chceme daň z finančných transakcií, alebo majetkové odvody tých, ktorí v kríze, na kríze zarábajú. To je záväzok, ktorý musíme prijať spoločne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kay Swinburne za konzervatívnu a reformistickú stranu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európska rada hovorila o dvoch veľmi dôležitých témach a médiá v mojom volebnom okrsku e, ich spájajú. Na jednej strane situácia v Írsku a na druhej strane e, otázka slepej uličky, do ktorej sa dostal európsky rozpočet. Írsko dostáva určité európske prostriedky a moji voliči si uvedomujú e, potrebu zachovávania stability v eurozóne, ale e, tie problémy, ktoré sú v Cardiffe a v Bruseli, je veľmi dobre vidno. My jednoducho v Bruseli hovoríme o týchto dvoch témach a diskutujeme o nich oddelene. A Európsky parlament reaguje asi takým spôsobom, že e, ak chceme zachrániť euro, treba zlepšiť hospodárske, hospodárskú správu, treba lepšie a presnejšie definované pravidlá. No a pri rozpočtu rozpočte zase tvrdíme, že e, členské štáty by nemali byť, e, nemali byť e, sebecké a nemali by klas svoje vlastné záujmy nad záujmy eura. No a um, v Dubline napríklad, napríklad sa, ho, sa o týchto veciach hovorí úplne ináč. Ľudia vedia, že je potrebné šetriť, chápu, v čom sa ukazuje ten dlh, kde sa premieta ten dlhých krajín, ale zároveň chcú rozhodovať o tom, ako sa ich ťažko zarobené peniaze budú míňať. Požadujú E, väčšie prostriedky z európskych e, projektov a, a zároveň e, sa im krátia mzdy a, a dôchodky. Pre mnohých ľudí jednoducho toto ďalšie uťahovanie opaskov ide príliš ďaleko. V eurozóne sa uplatňujú určité pravidlá a občanom Eh, laxné uplatňovanie týchto pravidel eh, nedáva veľa záruk eh, a nie je to pre nich dobrým príkladom. Čiže ak chceme ekonomické vládnutie, tak musíme, aby, aby Európsky parlament rešpektoval tlaky, ktorým, ktorým sú vystavené členské štáty a nemal by podporiť projekty, ktoré naozaj nie sú urgentné a mal by ich odložiť na neskôr, aby sa peniaze ušetrili na časy, kedy ich bude viac. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Eh, ste pripravená odpovedať na otázku v rámci pravidla modrej karty, ktorá tu bola zdvihnutá? Dobre, máte slovo. Chcem sa spýtať, či rečníčka chápe, že tzv. európske fondy, o ktorých eh, hovorila, eh, že ich v podstate príjmajú občania v jej volebnom okrsku, sú jednoducho vlastnými prostriedkami Spojeného kráľovstva, ktoré sú vracané, ale len čiastočne a po tom, čo Európska únia e, z nich e, vzala e, svoj tzv. krupierský poplatok, teda sú vracené týmto občanom. Chápete to, pani rečnička? Ak môžem odpovedať, ako tento pán iste vie, ja samozrejme úplne dobre chápem, odkiaľ tie peniaze plynú, že platíme do európskeho rozpočtu aj my, ale moji voliči chcú, aby Eh, sa investovalo naozaj len do podstatných záležitostí, keď ich HDP je nižšie než inde v eh, Spojenom kráľovstve. Ja, mojich, ja budem za mojimi voličmi stať vždy. Ďakujem veľmi pekne. Eh, vážená madám, teraz pán Lotar Bisky zo Spojenej lavice. Ďakujem pekne. Keď sa stretnú hlavy štátov a vlád a hovoria o mm, mechanizme na vytvorenie stability, tak je to vec, ktorú môžeme len primítať, privítať. No a práca Task Force eh, pána eh, Van Rompoja eh, myslím, že ešte nie je nezosahuje dostatočné výsledky. Treba mať plány o rozpočtovej kontrole, aby sme predišli dlhodobým deficitom. Avšak oživenie po kríze sa opätovne znovu ohrozuje. A to nie je len kontraproduktívne, ale ja to považujem za absurdné. Zo súčasných eh, skúseností eh, s, rastom paktu a stabili- s paktom rastu a stability sa zatiaľ nikto nepoučil. Eh, z, na zadlčenú krajinu sa ne, nemôžeme uvalovať finančné sankcie, pretože to narúša solidaritu e, medzi jednotlivými štátmi. Hovorí hospodárstvo alebo to, čo má robiť politika, e, opätovne krízu budú znášať len e, tie najslabšie sociálne, sociálne vrstvy, bude tu sociálny dumping a tak ďalej. A to znamená, že sa bude ďalej zvyšovať záťaž postihnutých krajín a budeš to len komplikovať oživenie. A to nedáva žiadny zmysel tlak na krajiny ako nedáva žiadny zmysel budovať tlak na krajiny ako Írsko, Grécko, Španielsko alebo Portugalsko. Oveľa viac by si mali nerovnováhy v Európe odstraňovať. To znamená hospodárska vláda a ráda. Správa. My chceme spravodlivú Európu, ktorá bude vybudovaná na, na zásade solidarity. Primát, nad, primát politikov nad, eh, nad hospodárstvom treba eh, zachovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pán spolupredseda Nigel Ferič za Slobodu a demokraciu. Príjemné dobré ráno, pán Fan Rompuy. Boli ste v úrade, ste v úrade už rok a za e, celý tento čas sa nám rozpadajú mnohé oblasti, peniaze dochádzajú, e, e, jednoducho e, je tu obrovský chaos. E, ja by som vám mal poblahoželať, vy ste pre naše hnutie, e, vy ste pre naše hnutie prínosom. Ale pozrite sa na tie tváre tu okolo, ľudia sa boja, ľudia sú vystrašení. Tuto Paolo Baroso sa tvári, ako keby práve zazrel nejakého ducha. Tu sa ľudia snažia zachovať ten svoj sen, chcú odstrániť všetky zostávajúce zbytky demokracie v systéme, len aby sa tá chimera, aby tá chimera prežila. A dokonca aj vy, pán Fan Rompuy, Európe hovoríte, že euro nám prinieslo stabilitu a ja by som iste mohol zatlieskať e, k tomu vášmu zmyslu pre humor, ale nejde v podstate len o akúsi banka, bankárskú mentalitu, pretože ta, tento váš fanatizmus je, je teraz odhalený. Vy ste hovorili o tom, alebo vy ste povedali, že je klamstvom myslieť si, že v 21. štáte, e, teda v 21. storočí v globalizovanom svete ešte môže existovať národný štát. To možno, to možno je pravda pre Belgicko, ktoré 6 mesiacov už nemá vládu, ale my ostatní v tejto únii, ktorí máme národné štáty, štáty, a ja teraz sa dívam na, na, na tváre kolegov, e, ľudia hovoria jednoducho, nechceme túto vlajku, nechceme takúto hymnu, e, nechceme e, takúto, tak, takúto politickú úroveň, chceme to všetko hodiť do, do popolnice. Teraz je tu situácia, problém v Írsku. Ja viem, že hlúposť a chamtivosť írskych politikov do istej miery s tým, s tým súvisí. Nikdy nemali vstúpiť do Európskej únie, pretože im to prinieslo len rýchly e, vzostup a rýchly pád. Ale pozrime sa, čo to vlastne prinieslo. Vláda padá a je veľmi nevhodné e, zorganizovať predčasné voľby. A, komisárka Renov, e, a komisár Ren povedal, by povedal, že Írsko si najprv musí, najprv musí dať do poriadku rozpočet predtým, než bude môcť vykonať voľbu, alebo teda bude môcť organizovať voľby. Čo si vlastne myslíte? Kto vlastne ste? Ste kreatúry a Ehm, vyzerá to, že sa tešíte z toho, že, že likvidujete demokraciu a že e, miliónom a miliónom ľuďom zabezpečujete akurát to, že stratia prácu a budú chudobní. Jednoducho, e, milióny ľudí trpia preto, aby tento váš e, chorý eurosen sa realizoval. Pozrieme sa na Portugalsko. Portugalsko má hrubý dlh 328% svojho HDP a preto je ďalšie na zozname a predpokladám, že hneď potom príde Španielsko. A zaplatiť e, dlh Španielska a zachrániť ho, to by, to by stálo 7 krát viac než v prípade Írska. A dovtedy všetky tie peniaze, ktoré sú v tom fonde, tzv. fonde na záchranu, nebudú k dispozícii. Jednoducho ľudí nielen oberiete o demokraciu, ale e, aj o peniaze. Jediné, čo zostane, je nacionalizmus a, e, a zlá krv. A ja dúfam, že predtým, než sa to stane, tak trhy, trhy zlikvidujú túto vašu predstavu o demokracii. Uh, the next... Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Angelika Wertmann. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Aby sme prekonali krízu, tak potrebujeme zásadné zmeny v eh, hospodárskej politike. V Európe treba posilniť finančnú disciplínu, dohľad a taktiež zlepšiť koordináciu v krízovom manažmente, posilniť eh, stabilitu eh, paktu rast tu naozaj zvýši aj zodpovednosť. E, postupné sankcie by mohli e, zasiahnuť už včas a e, možno, že by sa malo prizerať aj na verejný dlh. A nový krízový mechanizmus by sa mal zameriať aj na zodpovednosť bank a poisťovní. Ja sa naozaj obraciam na tieto inštitúcie, aby konali zodpovednejšie vo vzťahu s daňovníkmi. A ešte niečo ku Cancúnu. Tu treba hovoriť jedným hlasom za EÚ a v týchto ťažkých kríz, e, časoch môžeme e, zvýšiť význam obnoviteľných energií a investovať viac do týchto energií a posilniť tam tým aj politiku rastu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Teraz ďalšou rečničkou je pani Marianne Thyssen. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Vážení kolegovia a kolegyne, banková kríza, ekonomická kríza, krízová situácia v, v verejných financiách. My sme sa za uplynulé 2,5 roka, uplynulých 2,5 rokov naučili, čo to vlastne kríza znamená. No a m, mm, dobre reagovať eh, zo strany vlády a vládnej úrovne, nielen európskej, ale aj štátnych vlád a mm, dobré reakcie e, Európskej centrálnej banky a našich e, národných bank e, sú zriedkavé a musíme sa z nich tiež poučiť. Súčasná situácia ukazuje, že tie štruktúrne úpravy systému treba ďalej vykonávať, že treba mm, pristúpiť k nejakému ekonomickému spôsobu vládnutia a pán predseda Európskej rady to už spomenul my potrebujeme vykonať zmeny, ak eh, má Európa eh, mať tú sílu, čo mávala kedysi. Eh, je potrebný jednoznačný mechanizmus na korekciu, korekciu ekonomických nerovnovách a problémov spôsobených, spôsobených dlhom, pretože ináč nezvýšime našu konkurencieschopnosť a šancu na tvorbu nových pracovných miest. Ja dúfam, že e, nikoho neodstrašia tieto e, veľmi striktné pravidlá a e, že nebudú nebude európska úroveň vnímaná ako čosi zlé, pretože um, takéto niečo e, si, s takýmto niečom si, nepo, niečím si neporadia jednotlivé vlády, na to treba nejakú vyššiu úroveň. A preto si myslím, že práca tej vašej skupiny, e, ktorá sa snaží navrhnúť štruktúrne zmeny, ktoré sú vítané, je veľmi dôležité. Ja mám však dve otázky. E, poprvé, viac ako polovica tohto balíka o governance eh, musia by, musí byť riešená v procese spolurozhodovania a vy tu žiadate o zrýchlené konania. Čiže ja by som eh, chcela vedieť, či eh, ste na ECOFINE zapracovali do programu dostatočný priestor na to, aby mohli prebehnúť rokovania s parlamentom. No a druhá vec, Európska rada je proti automatickým sankciám a nechce prijať opätovné otváranie zmluvy, čo nazýva otváraním pandorinej skrinky, ale zároveň je potrebné zaviesť nejaký e, permanentný mechanizmus na obranu proti kríze. Ja sa pýtam, e, kde je potom tá pandorina skrinka. Merci. Our next speaker is Stephen Hughes and he has two minutes. Ďakujem pekne, teraz Stephen Hughes na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci sa zhodneme na tom, že politickí lídry sú e, veľmi zanepráznení a mňa zaráža, že sa schádzajú každé tri mesiace, mrhajú časom a peniazmi, aby rozhodli o e, veľmi málo, e, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Írsku. No a či sa týka dane za finančné transakcie, e, to sa už hovorilo na júnovom a oktobrovom samite a Vždy sa to akurát odloží na ďalšiu e, radu. Mm, teraz to bude na programe v decembri, asi aj potom. Naozaj potrebujeme skok vpred v oblasti hospodárskej správy, potrebujeme e, solidaritu, e, koordináciu, ale napriek tomu tu máme iba nedôveru a teda permanentnú nestabilitu namiesto stability Najskôr treba eh, si povedať, že eh, rešpektovanie paktu stability nebude e, stačiť, pretože nakoniec to bude procyklické a kontraproduktívne pre rast a zamestnanosť. A potom e, menová a hospodárska únia musí e, byť posilnená lepšou politickou koordináciou. Nemôže sa hovoriť iba o sankciách. A po tretie, treba mať aj spoločné riešenie otázky dlhov. Mm, je tu tých 60 HDP a takýto e, e, systém spoločných e, eurodlhopisov by bol jasným prínosom. Mm, pán Fan Rompuy povedal, že nemá rád politikov s víziami. Vy ste skôr za praktickú činnosť, tomu rozumiem, ale vy teraz v podstate zbližujete tieto dva tábory. Je to jasné, Ide tu o viac ako spoločný dohľad a riadenie dlhov. Takže ja sa mu chcem e, poďakovať za aj víziu, aj e, akcie. Ďakujem pekne. Teraz pán Lambsdorff na minútu. Ja, dank, Ďakujem pekne. Ja myslím, že jedna vec je dôležitá, aby ju pochopili aj občania, a totiž, že Európska únia nie je zadlžená. My hovoríme o kríze zadlženosti členských krajín. Európska únia, myslím, že je jediná európska úroveň v Európe, ktorá nemá žiadne dlhy. Ja by som bol veľmi rád, keby to tak aj zostalo, ale um, v eurozóne máme prepojené osu, osudy a tu je správne, ako to hovorila Rebecca Harms aj Martin Schulz, že je tu nedostatočný uh, e, duch spolupráce a solidarity. Komisia musí uvalovať uh, sankcie a nie ministri finančných vecí uh, v rámci, uh, v rámci procesu prevencie a sopotne proces zdovil, no ale teraz treba potrestať tých, ktorí zapôsobili, spôsobili e, krízu. Čo znamená tá hospodárska správa a riadenie? Skutočne chceme, aby e, Európska únia zasahovala do detailov, e, veľmi do hĺbky našich finančných trhov a obchod, obchodných trhov. Treba podporovať rast a zamestnanosť to je správne, ale hlavne treba dať do poriadku verejné financie v členských štátoch. To je tá hlavná výzva, Ďakujem pekne. Teraz modrá karta. Pán Graf Lambsdorff. Vy ste členom predsedníctva nemeckej strany FDP. A vaše vyjadrenie o Dovil je chyba rovnako ako aj alebo vášho predsedu a vicekanclára. Je to váš osobný názor teda, alebo názor celej strany? Chcete odpovedať? Isté. Kolega je tiež členom predsedníctva nemeckej strany SPD a tiež sa vyjadruje a nie vždy len v mene strany, ale napriek tomu by som chcel povedať, keď mi pán Šulc povie, kto z FDP vo vdovil, tak by som bol vďačný. My sme sa k tomu už jasne vyjadrili a myslím, že rozhodujúcim bodom je eh, bod automatizmu v rámci v tej preventívnej fáze, ktorú sme kritizovali. Ak eh, bude zmluva zmenená, tak sa to bude dodržiavať. Ale toto rozhodnutie z Dovil bola jednoznačná chyba. No a ďalší rečník, pán Lamberts. Ďakujem pekne, pán predseda. V mnohých eh, členských krajinách sme za posledných 25 rokov fungovali hlavne na základe súkromného a verejného dlhu. Ale problém je v tom, že eh, dlh najskôr financoval spotrebu a finančnú špekuláciu a nie investície. A vo chvíli, kedy v Číne, v Brazílii, v Indii e, sa masívne investovalo, možno, že v dejinách sa bude hovoriť o tom, že e, vtedy začala Európa strácať pôdu pod nohami. E, chceme byť e, mocní, ale musíme sa najskôr pozrieť na tento dlh a myslieť si, že to vyriešime iba škrtmi v, vo verejných výdavkoch. To je iluzórne. Z krízy sa dostaneme iba, ak bude reštrukturalizácia dlhu tam, kde prekračuje únosnú mieru a kde presahuje schopnosť splácať, pretože sú to aj aj dlžníci, aj veriteľia, ktorí sú zodpovední za kumuláciu dlhu. Áno, ľudia si požičiavali nad e, svoje schopnosti, ale ostatní taktiež nezodpovedne požičiavali, pretože dúfali vo veľké zisky bez rizik, pretože daňovník vždy v podstate je e, po ruke, aby ich e, dostal z brindy. Takže obidva Obidvaja sa budú musieť e, snažiť vyriešiť tento problém. Ak to nespravíme, tak sa sami odsudzujeme na japonský scénar, teda e, úpadok EÚ. A myslím si, že občania tohto kontinentu si zaslúžia viac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Ford na minútu. Ďakujem pekne. Toto je rozpráva o hospodárskej správe a v mnohých krajinách aj v mojej e, sú ťažké hospodárske časy a EÚ a e, Spojené e, kráľovstvo e, poskytli pomoc Írsku. Teraz Európsky parlament nemôže obviňovať alebo ukazovať prstom. Naozaj sa treba poučiť z chyb členských krajín do budúcnosti. V polovici novembra Grécko po tretíkrát pozmenilo e, svoje účty a ja dúfam, že tentokrát je to definitívne. Ak by e, sa malo zabezpečiť, e, ak by mal byť príklad pre lepšie skladanie účtov, tak Grécko je potom naozaj skvelým príkladom treba aj lepšie vzdelanie informácií počas európskeho semestra. Musíme si vymieňať osvedčené postupy, určite, ale taktiež treba uznať, že nie všetky krajiny sú rovnaké a dobrá hospodárska správa e, môže byť dosiahnutá rôznymi spôsobmi, ale v prospech všetkých. Ďakujem pekne a teraz pani De Bruyne na minútu. Agus an IMF bankceannas na hhorpa agus a comisiún na teachtas teach le conilacha Trump. Ďakujem pekne. IMF stanovil veľmi tvrdé podmienky, no a zdá sa, e, že v Írsku e, príde veľa ľudí o prácu, e, štátne služby a verejné služby budú e, obmedzované narastu dane. Banky e, prídu o svoj príjem, ale znášať následky budú tie najchudobnejšie vrstvy. Nož, namiesto mandátu na zavádzanie škrtov, teraz ideme v EÚ, prechádza svoje účty, no a, a vláda rozhodla, že sa neuskutočia voľby, kým nebude prijatý rozpočet. Bol tu iný spôsob, no a jecká vláda sa rozhodla nevyužiť ho a totiž konať v prospech rozhodla sa konať v prospech bank a nie v prospech bežných občanov Jirska. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Borgesio. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Táto diskusia ukázala a aj pán Triše, čo povedal, tak e, on hovoril ako v starolínskom senáte, keď hovoril ako keby mal obločenú tógu a my sa na ňu tak aj obracali. No ale prečo? Samozrejme, Áno. My sme mali sami rozhodnúť o tom, ako to bude so stabilitou eura, pretože euro nesmie ničiť život našich občanov. A napríklad u nás v údolí pádu euro zničilo malé podniky a mnohých živnostníkov. A my by sme teda mali teraz poskytovať stovky miliard Írsku, ktoré malo politiku nízku, nízkych daní a bola to nekalá súťaž voči ostatným štátom, teda ako cestou v Európe. To znamená tie záťažové skúšky, ktoré boli dobré no a na, nakoniec sa tam ukáže deficit miliard eur. Ako to je? Kto? Porušili sa to všetky zmluvy, všetky princípy. Teraz je potrebné, aby ústavné súdy prehlasili, že to, čo sa tu deje, je, je neústavné. Treba sa rozlučiť s Európom. Dobre. Ďakujem pekne, pán Borgesio. Na budúce, ak budete mať jednu minútu, budete musieť eh, dodržať časť. Minúta je minúta. Pán Lange na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Uh, predsedovia, ja som eh, tu počúval mnohú veľkú kritiku na rozhodnutie z Dovil, ale všetci vieme, že na poslednom zasadnutí vašej taskfor, pán Van Rompuy, bolo otvorené ešte 20 bodov. No a keďže podliehajú jednomyselnosti, tak mm, bolo potrebné nájsť nejaké rozhodnutie. A to vie, vedia predsa všetci. A rovnako všetci vedia, že tie dva najväčšie členské štáty e, sú tie, e, ktoré porušovali tiež v roku 2004 e, pakt rastu a stability, ale v Nemecku to bolo bola, bola vtedy v úrade vláda socialistov a zelených. No a keď hovoríme o tom, o posilnení paktu rastu a stability, je prvým predpokladom, že členské štáty ho začnú konečne dodržiavať. Pretože nebude mať žiadny účinok, ako nebude nikto dodržiavať. No a máme 6 legislatívnych zámerov, 4 sú nariadenia rady a 2 sú spoločné nariadenia rady a Európskeho parlamentu. A ja nechápem, tú kritiku, pretože my budeme mať v rámci legislatívnych konaní rozhodovacie právo. No a komisiu v tejto oblasti podporíme a budeme ďalej rozhodo- e, rokovať s radou. A taká je skutočnosť. No a prečo a e, teda obvinujeme tých, ktorí sú e, súčasťou legislatívneho procesu, namiesto toho, aby sme využívali naše práva. A teraz niečo k nevyhnutnosti zmeny zmluv. Ja si myslím, že zmluva 9. mája bola rozšírená až na hranice možného. A podľa článku 122 to vyžaduje odôvodnenie. No a členské štáty to nechcú, pretože potom by sa možno musela zapojiť komisia rada. To je ale chyba a nebude stačiť zmeniť článok 136. My potrebujeme spolahlivý právny základ na záchranný mechanizmus a všetky ostatné otázky sa potom vyriešia. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Ferreira na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Povedzme si to jasne. Mechanizmus solidarity nefungoval a nefunguje ani dnes. Grécky, e, grécky dlh sa neznížil, Írsko má e, neustále ekonomické problémy. Jednoducho e, vyzerá to, že tá hrádza sa nám prelamuje. No a treba sa preto zamyslieť nad nejakými inými opatreniami, aby sme to euro ochránili. Komisia navrhuje konsolidáciu E, svojho vlastného systému, ale v treťom návrhu alebo v treťom systéme by sme mohli zaangažovať aj súkromný sektor. Toto navrhla mm, kancelárka Merkelová a e, toto oznámenie prišlo príliš e, skoro a trhy ho prijali príliš pozitívne, bez toho, aby boli jasné nejaké predbežné výsledky. V minulosti jednoducho vlády mali svoje povinnosti a teraz ich chcú presúvať na súkromný sektor. Parlament eh, by však nemal eh, pristúpiť rýchle k nejakým krokom a, mm, a vzdať sa kvality. Eh, takže čo vlastne sme my v našom parlamente, v našom parlamente vyhlásili? Povedali sme, že budeme konať, ale nesmieme E, v tomto konaní ohroziť záujmy občanov ani ich iných zástupcov. Toto sú dva princípy, e, ktoré nemôžeme oddeliť a preto my ako Európania potrebujeme e, vytvoriť európsku víziu, pretože práve teraz v tomto čase krízy je treba konsolidovať verejný dlh, treba napríklad vydať európske dlhopisy a eurozónu jednoducho nemôžeme zachrániť iným spôsobom je treba mm, presadzovať otázku európskeho rozpočtu a e, nemôžeme jednoducho udržať toto percento, ktoré momentálne je definované. A toto sú kľúčové záležitosti v Európe a e, toto je program, s ktorým e, komisia musí pracovať a ktorý nemôže jednoducho vyplývať len z rozhodnutí Rady Ekofinu. Toto je treba európskym občanom pretlmočiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Piotrovský. Ja ďakujem pánovi predsedovi. Dámy a páni, kríza v eurozóne je faktom a situácia je veľmi vážna ľudia preto volajú po revízii Lisabonskej zmluvy, ale netreba zabúdať na to, že jej schválenie bolo veľmi komplikované. Nemecké a francúzske stanovisko je jasné. Nemecko a Francúzsko nechcú platiť za krízy v Grécku, v Írsku a inde. Ale na druhej strane opätovné otvorenie Lisabonskej zmluvy by bolo veľmi závažným precedensom, pretože ak to malo zlepšiť fungovanie Európy, tak sa ukazuje, že e, to nepomohlo. No a zmeniť e, túto zmluvu by znamenalo zmeniť nielen fungovanie eura, ale aj mnohých inštitucionálnych mechanizmov. Viacerí ekonómovia tvrdia, že grécka kríza by sa nestala e, a určite by nemala európsky dopad, pokiaľ by si Grécko ponechalo svoju vlastnú menu. Muselo by totiž túto menu devalvovať a znamená to, že viac rôznych mien by prinieslo viac stability než jedna mena euro. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Mauro. Ja by som, vážené dámy a páni, chcel hovoriť o, um, o jednej záležitosti z politického hľadiska. Chcel by som predstaviť isté zhodnotenie. My sme členovia jednej veľkej európskej rodiny, aspoň niekedy mám taký pocit, niekedy zase nie. A kritizovať euroskeptikov za to, že neveria v euro, je jednoduché, ale ja si myslím, že mm, problém je v tom, že my jednoducho neveríme dostatočne v Európu a preto nemôžeme viniť euroskeptikov e, z toho, čo by malo byť našou povinnosťou. My sme práve e, tie hlavné európske politické rodiny a my sme vždy e, zastávali e, tie, tie euroideály, ktoré hľadeli do budúcnosti, do budúcnosti, v ktorej Európa existuje. Čiže nemali by sme si teraz nechať e, zablokovať tieto naše stroje, e, ktoré sú rozbehnuté. My, najväčšie európske politické rodiny, sme zodpovední za to, aby to pokračovalo, ale znamená to, že na našich pleciach je zodpovednosť a veľa povinností, pretože nemáme schopnosť momentálne Ehm, zrealizovať tie projekty, o ktorých hovoríme, napríklad eurodlhopisy a mnoho ďalších projektov. Pre nás jednoducho bude veľmi ťažké vysvetliť našim občanom, že ehm, my sme tí istí, tie isté strany, ktoré e, doma, povedzme, e, vyníme Európu e, zo všetkého, čo sa udeje teda mm, nerobíme dostatok eh, preto, aby sme vystupovali jedným hlasom a pokiaľ ide o znižovanie, eh, znižovanie plýtvania prostriedkami a vôbec výdavku ako takých na európskej úrovni, toto je absolútna priorita, pretože ináč eh, prídeme aj o zbytok doveryhodnosti. Občania, voliči jednoducho neprídu na voľby a tie, tie urny zostanú prázdne. Stratíme záujem ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane na 1,5 e, minúty slovo pani Polimata. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som e, chcela e, povedať, že z uplynulého zasadnutia rady si možno vziať jeden zásadný záver. Podľa môjho názoru týmto záverom je to, že sme nepresvedčili trhy a e, nepridali sa k nám. V podstate trhy majú v súčasnosti prvé aj posledné slovo a musíme si položiť otázku, prečo sme ich nepresvedčili. Napriek tomu že navrhujeme prísnejšie pravidla finančnej stability. No a moje vysvetlenie je, že možno ľudia nepochopili, pred akou ekonomickou priepasťou stojíme a táto priepasť sa prehlbuje a rozširuje. Situácia je taká, že existuje tu skupina krajín, ktoré čerpajú podporu z toho stáleho mechanizmu podpory a Eh, v praxi um, pridaná hodnota tohto mechanizmu sa oslabuje tým, že vysielame zlý, zlé signály trhom. A ak um, by sme naozaj tak veľmi chceli, aby súkromné trhy sa zapojili do týchto našich snách, prečo teraz odmietame eh, vytvorenie eh, fóra na Eh, obchodovanie na európskej úrovni. Eh, no a keď sa zaoberáme sprísňovaním pravidel finančnej disciplíny a eh, uvažujeme o tomto stálom mechanizme záchrany, prečo je tam stále Eh, akási prázdna oblasť, nepreklenutá oblasť a nevytvorili sme napríklad zatiaľ nejaký spoločný mechanizmus eh, správy ekonomického riadenia, eh, ktorý by nám poskytoval podporu všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na 1,5 minúty pani Hübner. Eh, vážený pán predsedajúci, ja by som chcela povedať, že eh, dlhodobá eh, konkurencieschopnosť jednotlivých členských štátoch sa v budúcnosti začne líšiť, pretože štruktúrne, štruktúrálne dôvody nerovnovách budú naďalej platiť a, a ekonomické riadenie bude tak slabé, ako bolo v minulosti. A preto je veľmi dôležité, aby komisia veľmi naliehavo preverila pri teda na začiatku prvého po roku 2011 e, všetky možnosti, ako zaviesť e, toto ekonomické riadenie, napríklad hodnotiacu tabulku a e, spôsoby, ako táto tabulka by mohla sa premietnúť do reálnej, do reálnej praxe. A ďalej, ekonomické sankcie by mali byť zavedené, ale tie nám nepomôžu, pretože sú mantinely stanovené zmluvou. A preto by som chcela apelovať aj na radu, aby, aby sa vzdala e, krokov, ktoré by zbytočne tento proces predlžovali. Ďalej, ekonomické zdravie to nie je otázkou nejakej parciálnej národnej situácie. E, ak systém e, závisí od toho, že sa vyberajú určité štáty a volá sa potom, aby zlepšili svoje správanie, tak to môže viesť aj k neželaným externalitám. Eurozóna môže ohroziť existenciu Európy ako takej a preto je potrebné zachovať a zlepšiť ekonomické zdravie e, celej eurozóny. No a e, ďalej očakávam hĺbkové hodnotenie e, teda očakávam, že hĺbkové hodnotenie systému ekonomického, ekonomického riadenia by vyžadovalo príliš veľa času a ten čas nemáme my máme 27 e, e, hospodárstiev a teraz treba zabezpečiť dve veci. Zabezpečiť kompatibilitu e, a kompatibilitu medzi vonkajšími a vnútornými nerovnováhami. Rečnička bola prerušená. Kolegovia, ja by som chcel, hovorí predsedajúci, privítať delegáciu z mm, a parlamentov EFTA, to sú kolegovia z Islandu, Liechtensteinska a Norska a chcel by som prijať aj pozorovateľov zo Švedského federálneho zhromaždenia na oficiálnej galérii a je pre mňa oficiálnou, teda mimoriadnou cťou prijať tieto delegácie a privítať ich. Ehm, v